No a e, teraz nasleduje téma popravy v Líbii a ako prvý dostáva na jednu minútu slovo kolega Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja osobne nikdy som nezaujal nejaké pevné stanovisko k trestu smrti, ale e, malo by, mal by sa používať len v tých najvážnejších prípadoch po náležitom a spravodlivom súdnom procese, o čom mám pochybnosti v Líbii, v rámci režimu Marma a Kadáfiho. No a to je e, skutočne a v tomto svetle a voľba Líbie za člena Bezpečnostnej rady a e, za rady o e, ľudské práva OSN je výsmechom. Dôležité vzťahy hospodárske majú ale aj napriek tomu dúfam, že komisár bude neustále upozorňovať predstaviteľov Líbie na naše pochybnosti a problémy. A ten známy prípad bulharských zdravotných sestričiek v Líbii, ktoré boli odsúdené na smrť, nakoniec boli oslobodené po apeloch parlamentu a manželky francúzského prezidenta. My musíme podobným situáciám v budúcnosti predchádzať. Ďakujem pekne, kolega Tanok. A na dve minúty teraz dostáva slovo kolega Romeva i Rueda. No, ďakujem veľmi pekne. A vážený pán predseda, musíme privítať toto uznesenie, pretože sa jedná o 18 poprav, ktoré sa uskročili v Líbii. Už a ako e, už bolo povedané, e, uplatňuje sa tam trest smrti. E, no, Líbia neprijala monatórium a treba povedať niečo o štatistikách. Bolo popravených 18 osôb, medzi ktorými boli viacerí, ktorí nemajú líbyskú štátnu príslušnosť. Toto uznesenie treba privítať kvôli tomu, že chceme poukázať na to, že migranti nemajú ochranu, udečenci nie sú chránení a rovnako treba prijať opatrenia v politike pristahovalectva. S Líbiou sa nedá spolupracovať, pokiaľ táto krajina neratifikuje ženevský dohovor o utečencoch. Readmisia je absolútne nevyhnutná a rovnako treba dodržiavať ľudské práva článkov 18 19 dohovoru. Dovolte mi tiež dodať, že používanie e, takéhoto rámca by malo rešpektovať Medzinárodný dohovor o ľudských právach, ratifikácia do ženevského dohovoru o utečencov, pretože parlament by mal viacej práv a môže byť informovaný ako komisia, tak ako rada o stave rokovaní. Pripomeňme si článkoch 218 zmluvy a z tohto dôvodu Európsky parlament bude odhodlaný v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne, drahý kolega Romeva Irueda. A nasleduje kolegyňa Veržia na dve minútky. Prepačte, pred chvíľou, pán predseda, ja som bola naozaj presvedčená, že mám dve minúty. Európska únia a Líbia podpísali minulý týždeň protokol, ktorý sa volá Indikatívny národný program, ktorý pokrýva obdobie rok 2011 až 2013. Je tam 60 miliónov eur na rozvoj ľudských zdrojov v sektore zdravia, a tiež pre spoločné kroky v boji proti im, nelegálnej imigrácii, ako to bolo v texte, ktorý dostali novinári. Tento protokol bol uh, podpísaný po druhom kole rokovaní s Líbiou. V rámci neho Európska únia sa zosmiešnila voči medzinárodnej tlači a v Európe a v Afrike. Vieme, že Líbia je zdrojom imigrácie do Európy a bolo by e, strašné, keby sme zabraňovali tým mužom a ženám, ktorí utekajú z tohto miesta, zabránili by sme, by sme im získať e, e, nejakú šancu v Európe. Títo ľudia trpia tým najhoršími možnými, tým najhorším možným osudom a niektorí z nich sú ponechaní v púšti bez eh, vody a potravín a umierajú tam. Minulý týždeň na otázku kolegyne pán Fuller reagoval a citujem, že pôjde priamo tam so svojim kolegom ministerstvom, ministrom vnútra, aby sa pozrel na to, čo sa tam deje. Z mojej strany takáto odpoveď je nepriateľná. Vieme, ako pán Kanavka sa teší eh, západnej demokracie. Naši priatelia na to ale doplácajú Zatvorenie kancelárie vysokého predstaviteľa pre utečencov je tým posled, tou poslednou kvapkou. Pán komisár, až do, pokiaľ chceme ísť v rokovaniach s Líbiou. Pán Baro nám povedal, že žiadny dohovor o imigrácii sa neuzatvorí, kým Líbia neratifikuje ženevský dohovor. Mohli by ste, pán komisár, nám povedať, v akom je to stave, pokiaľ ide o rokovací mandát? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Veržia. A teraz kolega Kastler na jednu minútu. Ďakujem pekne rok 2007 a 2008 e, Líbia hlasovala proti uzneseniu e, generálneho zhromaždenia OSN proti popravám alebo trestu smrti a aj na žiadosti a otázky e, organizácií pre ľudské práva nedostali žiadne odpoveď a preto treba oficiálne povedať, aké osoby boli popravené. Každá poprava je zbytočná, my popravy a tresty smrti odmietame. Je to neludské, nehumánne a každá poprava je zbytočná. A preto v našom uznesení žiadame, aby sa táto situácia zmenila a aby boli zverejnené mená a spoločne, aby sme pracovali na zmenách. Potrebujeme jasné údaje, čo sa deje a potrebujeme ľudskú ľudské tresty pre skutočných páchateľov, ale nie e, neprimerané, e, neprimerané tresty pre tých, ktorí nesúhlasia s režimom v Tripolis. Ďakujeme kolega Kastler a e, jeden, ako posledný, posledná spoluautorka rezolúcie pani kolegyňa Šáke. Ďakujem komunitárne hodnoty Európskej únie zahrňujú aj princíp odsudenia e, trestu smrti, čo považujem za správne. V Líbii sa ešte bežne praktizujú. Napríklad 13. mája, keď 18 ľudí rôznych národností bolo popravených na základe médií, e, ktoré sú blízke vláde. E, to nás vedie k presvedčeniu, že je to vieryhodný zdroj v tejto veci najvážnejší tret trest sa nepoužíva e, e, na, nielen na kapitálne zločiny, ale aj prečiny v súvislosti so slobodou zhromažďovania a prejavu. Pokiaľ ide o e, izoláciu ľudí v rukách autoritatívneho režimu, sankcie voči krajine v roku 2007 sa spustili rokovania o rámcovej dohode Dúfam, že budeme môcť naďalej spolupracovať s Líbiou, avšak toto bude možné len vtedy, keď líbijská vláda bude prislúbiť, že bude rešpektovať základné slobody a ľudské práva pre všetkých občanov. Nedávne uzatvorenie uh, uh, kancelárií uh, v Tripolise je príkladom zlého správania. Mali by sme naozaj premyslieť účasť, e, znovu zhodnotiť účasť e, Libie v, v medzinárodných organizáciách ako OSN. Je veľmi neprimerané, že v, Rade, v Rade pre ľudské práva OSN má Libia kreslo. Len krajiny, ktoré rešpektujú ľudské práva, môžu byť v takomto orgáne. Inak stráca svoju vierohodnosť celý tento orgán. Napríklad ako keď Irán bol e, členom Rady pre ľudské práva OSN, čo bolo podobné podobne polutovať, polutovania hodné a zdiskreditováva to celú organizáciu. Európsky parlament vyzýva Líbiu, aby ukončila e, praktikovanie trestu smrti a zabezpečila spravodlivé súdne procesy. A členské krajiny e, by si tiež mali plniť svoje povinnosti, pokiaľ ide o vydávanie utečencov do e, Líbie, pretože je dosť veľké podozrenie, že tí ľudia budú potom vystavení neľudskému správaniu. Ďakujeme kolegyňa Šáke a teraz rečníci v mene skupín. Najprv pani kolegyňa Makovej na minútu. Nech sa páči. Pridávam sa tým, ktorí odsudzujú e, popravy 18 ľudí v máji e, v, rok, v tohoto roku v Líbii e, a ktorí sú za odstránenie trestu smrti. V Líbii je to nástroj na okresávanie slobody dokumentácie o takýchto prípadoch sa sťažujú zo strany vlády, ale organizácia Human Rights Watch hovorila s jedným z väzňov, ktorý hovorí, že eh, eh, čast, často, často sa tieto tresty menia. Eh, ďalší dvaja muži podľa tohoto svetka Al-Sharifa v zmysle princípov revolúcie Al-Fatah boli popravení E, na poslednú chvíľu vo februári roku 2002 e, väzni boli e, ušetrení po tom, čo, po tom, čo čakajúc na odsúdenie boli neludskí tý, týraní, iní zasa spáchali samovraždu. Viac než 200 ľudí teraz čaká na trest smrti údajne v Líbii. Vyzývam radu a komisie, aby prioritne túto tému v dialogu s Líbiou nadniesli. Ďakujem pekne kolegyňa Makovej a teraz sa kolegyňa Kretu na jednu minútu. Trest smrti je najkrutejším trestom, no a Líbia je jedna z 12 krajín, ktoré v roku 2010 trest smrti uplatnili, aj keď to neschvaluje OSN a väčšina štátov sveta. Ja myslím, že Európska únia by mala bojovať silnejšie za zrušenie trestu smrti a súčasne máme aj povinnosť zintenzívniť tlak na Líbiu, a tak aby tento trest zrušili a rovnako treba rešpektovať práva občanov cudzích krajín. Um, nemajú právo na tlmočníka alebo prekladateľa, nemajú právo na kontakta zástupcov ich krajín, nemôžu, nemajú prístup k finančným zdrojom, nemôžu kontaktovať dokonca ani svoju rodinu. Oni dokonca nemajú možnosť eh, byť ospravedlnení eh, rodinnými príslušníkmi obetí. Eh, je potrebné, aby platilo medzinárodné právo a je potrebné, aby UDHCR začalo aby mohlo obnoviť svoju činnosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k ďalším rečníkom a ako prvý kolega Soník na jednu minútu. V máji bolo popravených 18 osôb, no a 200 ľudí sú uväznení a niektorí z nich čakajú v celé smrti na trest smrti. No a toto číslo je možno aj vyššie, pretože štatistiky nejaké oficiálne nemáme k dispozícii. Líbia používa dvojitý meter. Na jednej strane bola zvolená do výboru OSN pre ľudské práva, na druhej strane neustále uplatňuje trest smrti článok 6 politického paktu, ktorý podpísala aj Líbia, zavezuje všetky zmluvné strany, aby trest smrti používali len pri tých najvážnejších zločinoch. Ale Líbia používa tento trest eh, aj napríklad v zločinoch týkajúcich sa drog alebo pri iných trestných činoch, ako napríklad eh, boj za slobodu. Takže my Mm, sa snažíme využívať, e, alebo teda snažíme sa dosiahnuť to, aby spolupráca medzi EÚ a Líbiou podliehala podmienke splňania Ženevského dohovoru a ostatných dohovorov o ľudských právach. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej e, kolegyňa Senisin na 1,5 e, minúty. právo do žiťa i ochranu. Mm, vážení kolegovia, právo na život a na ochranu dôstojnosti je základným ľudským právom a preto Väčšina krajín, e, ktoré v podstate predstavujú dve tretiny medzinárodného spoločenstva, buď úplne zrušilo e, trest smrti, alebo ho prestali uplatňovať. A takéto e, takéto narúšanie tohto princípu nás vracia do stredoveku, kde jednoducho vykonávanie trestu smrti je jasným porušením ľudských práv. Úrad vysokého predstaviteľa OSN e, pre ľudské práva e, hovorí, že v Líbii zhruba 12 tisíc e, utečencov môže čeliť tejto hrozbe, tomuto riziku trestu smrti a Líbia by mala byť nejakým spôsobom primetá, aby podpísala príslušné dohovory a ostatné medzinárodné dokumenty o nielen právach ľudí, ale aj právach utečencov. Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa Sinisin a teraz pristúpime k, e, e, k, spontánnej diskusii a ďalej dostane slovo kolegyňa Korola. Ola. Pani kolegyňa Korhola. Arvoisa puhemies, EU käy epävirallisia neuvotteluita. Li- Ďakujem pekne, pán predseda. Máme neoficiálne vzťahy s Líbiou, máme dohodu o imigračných otázkach. Je to veľmi problematické vzhľadom na súčasnú situáciu, pretože Líbia neurobila žiadne konkrétne kroky na to, aby dodržala ustanovenia zmluvy o ľudských právach a neposkytujú miesta pre utečencov. 18 osôb bolo podpravených a asi stovka čaká na vykonanie e, popravy a niektorí z tých, ktorí boli popravení, boli cudzincami. Musíme zabezpečiť, že Líbia ratifikuje a bude implementovať eh, eh, štatút utečenca, pretože je to veľmi dôležité pre eh, dohovor o ľudských právach. Musia koordinovať dohovor OSN so svojimi dohovormi a pomôcť utečencom vo svojich krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Korhola a nakoniec voľnej rozpravy kolega Predazis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pre nás, Európanov, je trest smrti niečím absurdným, pretože my sme ho z našej politickej kultúry vypudili pred dlhým časom a to, čo sa deje momentálne v Líbii, je jednoducho škandál, je to, e, je to hrozné. Tento trest sa tam uplatňuje na dennom poriadku a e, týka sa dokonca, alebo vzťahuje sa dokonca aj na cudzincov, ktorí s e, Líbiou vôbec nejako nesúvisia. Minimálne tých 18 ľudí, tam boli e, ľudia z Čadu, z Nigérie, z Egyptu. No a prečo je to také vážne? Je to vážne preto, lebo pri súdnych procesoch sa neprihliada na ľudské práva, nie je možnosť prekladu alebo tlmočenia a takisto títo ľudia nemajú prístup ku konzulárnej podpore a tieto súdy jednoducho neprebiehajú v súvislosti v súlade s medzinárodnými štandardmi. Takže mali by sme určite prizvať niekoho z Líbie a mali by sme trvať v našom dialogu s touto krajinou aj na týchto aspektoch. Ďakujem pekne, pán kolega Preda. A predtým, než dám slovo komisárovi, chcem ešte raz povedať, že asi polovica kolegov čítate svoje prejavy. A ja ešte nie som dostatočne vyškolený na to, aby som a, teda vedel hneď zareagovať, keď je tu, eh, keď tu svieti tá mm, lampička, že spomalte a eh, prosprosil som kolegov, aby nečítali rýchlejšie, než sa dá rozmýšľať, pretože eh, ak tak čítate, tak ako to pre tlmočníkov niekedy je tiež neveľmi zvládnutelné, takže ak niečo máte napísané, tak prosím vás dajte to tlmočníkom, aby aj im sa ľahšie pracovala. Teraz pán kolega, nech sa páči. Much, Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení poslanci. Komisia súhlasí s názormi vyjadrenými stenými poslancami k nedávnemu nie poprave 18 ľudí v Líbii. Komisia odsudzuje tieto popravy, keďže to protirečí našim hodnotám. Trestný tento čin by sa nemal ďalej robiť a je to neakceptovateľné voči ľudskej morálke a ľudskej dôstojnosti komisiu. Mimoriadne znepokojuje fakt, že tieto popravy sa vykonali len týždne po tom, čo Líbia je v Rade OSN pre ľudské práva. V súlade s princípmi EÚ v oblasti trestu smrti treba vyjadriť odsudenie voči líbyským autoritám a pripomenúť Líbii, že existujú aj právne normy, ktorými je možné vynútiť si súlad s medzinárodnými záväzkami, konkrétne dohovor, ktorý ratifikovala aj Líbia, ju zavezuje k istému správaniu sa. Takisto by sme mali apelovať na Líbiu, aby nastolila moratórium, zákaz vykonávania trestu smrti. Komisia chce pokračovať v politike Eh, apelovania na Líbiu. V tomto kontexte v rámci dohody medzi EU a Líbiou vzniká istý právny základ na vytvorenie dialógu a riešenia záležitosti ľudských práv. Rokovania v rámci tejto rámcovej dohody napredujú a minulý týždeň v Tripolise takéto stretnutie sa odohralo Komisia podala správu, že v oblasti politiky sa pozorovali pozitívne zmeny. Dovolte mi zdôrazniť, že komisia si je plne vedomá toho, že isté témy sú problematické vo vzťahu s Líbiou ešte stále. Napriek tomu komisia je odhodlaná ďalej rozvíjať dialog medzi EU a Líbiou na základe vzájomnej dôvery, aby bolo možné vyjadriť sa otvoreným a konštruktívnym spôsobom k všetkým úskaliam, najmä tým najcitlivejším, ako sú aj tie prípady, o ktorých je teraz rozpráva. Líbia, ak si žela prehlbiť vzťahy s EÚ, bude musieť zvážiť toto svoje konanie a komisia mieni tieto vzťahy stavať na základe rastúceho, rastúcej úcty k základným hodnotám a ľudským právam. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. Rozpráva je uzavretá a teraz začneme hlasovať. E, Teraz máme hlasovanie o šiestich uzneseniach. Prvé je ku Kongu. Hlasujeme ako k celku za. Kto je za, zdvihnite ruky. Kto je proti, kto sa zdržal. Toto uznesenie je prijaté. Ďalší bod je hlasovanie o šiestich uzneseniach, ktoré sa týkajú NEP